Ďalšia faktická poznámka, dúfam, že to je ozajstná faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel všetkým aj vám, aj všetkým kolegom zaželať eh, príjemné prázdniny, ale chcel by som povedať ešte, viem, že je tu eh, dlhoročná tradícia, že diskusie o ľudských právach sú v štvrtok popoludní, ale ja myslím, že možno by sme mali o nich hlasovať eh, v, vo väčšom počte a možno by sa v ďalšom období mohlo uvažovať o tom, že by tieto témy boli prejednávané máme do poludnia, tak aby sme nerozhodovali o takých dôležitých otázkach v počte 30 e, poslancov. Yes, I have Predseda, uznávam to, čo ste povedali. Sme si to zaznamenali. Avšak e, to vždy na poslancoch, aby sa zúčastnili tejto schôdze. Nikto im nezakazuje sem prísť. Tak ďakujem pekne za účasť. Koniec schôdze.